Začne pán Paskov. Máme 6 návrhov uznesenia. Poprosím prvého ročníka. Ďakujem e, pekne, pán predseda. Pre Španiela je veľmi ťažké hovoriť o, o krajine, ako je Venezuela. Je to zložité. E, historicky máme s, toho, touto krajinou Eh, intenzívne kontakty a tieto nikdy nezmiznú, ale ide to ešte hĺbšie. Politické skupiny tu v parlamente sa zhodli na návrhu uznesenia. Je to eh, komplexné uznesenie. Odsudzujeme politické kroky eh, vo Venezuele prostredníctvom pána Madura, pretože opozícia je prenasledovaná. Skutočnosť, že, vy, že Výbor OSN pre e, týranie takisto potvrdil, že je tu porušovanie ľudských práv, e, hovorí e, sám za seba. Nie je tu nezávislé súdnictvo, sloboda prejavu a sú tu naozaj potvrdené prípady týrania. Nie ide len o slova a my sa pýtame, koľko ešte pán e, Maduro bude e, skúšať našu trpezlivosť. Bol síce zvolený demokraticky, ale nemôžeme e, urážať demokraticky zvoleného predstaviteľa, hoci e, hovoriť o štátnom prevrate, to jednoducho nejde. Chceme, aby e, Venezuela dosiahla bohatstvo, aby sa jej darilo, aby šla demokratickou cestou a spolu s euro e, pracovala na dobrej budúcnosti. Thank you. Ďakujem. E, e, situácia sa od volieb veľmi e, zhoršila pre opozičné skupiny. Zatýkanie na každodennom programe a boj proti a zatknutie šéfa opozície Lópeza je takým najflagrantnejším príkladom tejto činnosti veľké obavy sú spojené s touto činnosťou a s týmito systematickými porušovaniami ľudských práv. Spoločnosť je v rozkole a tento rozkol sa týka každej rodiny a naozaj súčasná vláda e, Venezuely by mala ukončiť túto nešťastnú kapitolu a začať e, mierumilovný e, dialog. Okamžite by sa mali prepustiť nevinne väznení, sloboda zhromažďovania by mala byť zabezpečená a takisto nezávislosť súdnictva. Ďakujem Ďakujeme pekne. Teraz pán Demesmáker. Ďakujem. Môžem sa len pridať k slovám predrečníkov. Vo februári došlo k protestom študentov za vyššiu mieru bezpečnosti. Pán Maduro, e, ako tu odznelo, e, uplatnil násilie voči týmto študentom. 1400 občanov je vo väzniciach, mnohí zahynuli, E, ne, nemožno hovoriť o skutočnom právnom štáte. Pán Maduro ako následník e, Čaveza sa snaží držať národ pod kontrolou. Je tu množstvo korupcie, e, znárodnené podniky a inflácia viac ako 60 americkému, mali by sme podporiť americký kongres a uvaliť na e, Madura a jeho spolupracovníkov sankcie, nerešpektujú ľudské práva. Mali by sme takisto zmraziť finančné prostriedky, ktoré plynú z EÚ. Je to deficit demokracie. Mali by sme sa zasadzovať za e, e, prepustenie mierumilovných demonstrantov politicky oponenti takisto musia mať príslušný rešpekt. Ďakujeme, slovo a teraz pán Koreo. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o otázku Venezuely, nuž tak je tomu často tak, i počas rokovaní o pozmenujúcich návrhoch, že nejde o problémy reálne, ale o problémy politické. Samozrejme, že E, ide aj o porušovanie ľudských práv, ale my nie sme predsa v stave e, osvetliť toto objektívne, pretože na jednej strane sú tu tí, ktorí podporujú Madora ako prezidenta, to znamená stúpenci vlády, a potom tu máme pod, e, podporu opozície. Nie je to však opozícia spontánna, túto opozíciu riadi, radia tretie krajiny a veľmoci Situáciu by sme naozaj mali vnímať e, nestrane. Musia byť predsa tretie e, inštancie, ktoré budú chrániť ľudské práva a venezuelčanov. Ďakujem. Ďakujem, slovo má teraz pán Mauro. Maura. Gracias, presidente. Esta... Ďakujem, pán predseda. Táto, toto uznesenie e, prichádza v ten správny okamžik dnes môžem s hrdosťou vyhlásiť, že Európsky parlament e, e, reaguje a že prišiel ten správny okamžik e, žiadať demokratické práva pre venezuelčanov. Máme tu text, ale nesmieme sa dopustiť tej chyby, že by sme tvrdili, že už sme urobili všetko, čo je v našich silách. Máme už uznesenie, ale musíme i ďalej pracovať a postarať sa o to, aby venezuelská vláda tieto systematické porušovania ľudských práv a, e, e, a porušenie základných slobod, aby to prestalo. Chceme, aby naozaj sa našli všetky e, možnosti dôjsť k spravodlivosti. Ďalší kolega, nech sa páči. Vážení kolegovia, e, tu sa zneužíva demokracia a ľudské práva v zmysle záujmov. Toto je príkladom toho, ako sa môže politicky e, instrumentalizovať otázka ľudských práv proti e, národu, proti krajine E, sabotáž e, e, hospodárstva ropného, štátny prevrat, vojna, násilie. Sú tu mierumilovní študenti demonstrujúci a tu vidíme použitie vojnových zbraní. Čo povedia tí, ktorí budú hlasovať za toto uznesenie, keby boli zabíjani ľudia z ich krajín? EPP prijalo e, e, zákon alebo podporil zákon, e, ale môžem povedať, že nemôžete ohroziť suverénne zvolené smerovanie Venezuely a zavrátiť túto krajinu iným smerom. Slovo má teraz pán Štetina. Ďakujem pekne. Venezuelský režim sa snaží väznením umlčať Eh, opozíciu. Je väznených viac ako tisíc ľudí, vrátane politikov, novinárov i študentov. Jedným z nich je napríklad i Leopold López, významný opozičný politik. Podporujem tu, toto uznesenie, pretože tak eh, mi diktuje ho historická skúsenosť. I u nás v krajinách bývaveckého bloku komunistické režimy sa snažili opozíciu umlčať prenasledovaním a väznením. Preto pre nás bola taká e, dôležitá tá podpora, ktorá prichádzala e, spred 25 rokmi z demokratických krajín. A myslím si, že túto demokratickú e, podporu potrebuje dnes Venezuela. Oslobodte Leopolda Lópeza, oslobodte tisícov Venezuelanov, ktorí majú podobný osud. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Slovo má pán Asis. Ďakujem, pán predseda. Demokraciu chápeme tak, že nemôžeme e, ju oddeliť od právneho štátu. Ide o principiálne prin, e, zásady, e, oddelenie e, základných právomocí, sloboda prejavov. To sú príklady. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že právny štát treba dodržiavať a to musia robiť vlády, teda tí, ktorí vládnu ako vravím, spoločne sme prispeli k tomu ísť týmto smerom, ale situácia v Dele- vo Venezueli je komplikovaná. Sme proti e, použitiu sankcií, je to naozaj preháňanie a nesúvisí to so situáciou, tak ako ju poznáme dnes e, e, vo Venezuele v porovnaní s e, situáciou niekedy svojho času v Sovietskom zväze už tu odznelo, že nie vždy je tá opozícia mierovýrobná. Pripravili sme návrhy uznesení, ide o držiavenia právneho štátu a je celkom jasné, že vo Venezuele budú situácie, ktoré budú v rozpore s právnym štátom. My však nechceme, aby vo všeobecnosti bolo všetko odsúdené. Venezuela je demokratickou spoločnosťou s voľbami. Dnes však sú tu vážne problémy, ktoré treba riešiť a preto parlament tu zohrá svoju dôležitú úlohu. Ďakujem pekne, je tu modlá kartička, chcete reagovať, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, chcem iba doplniť a chcela by som objasniť, že to, čo tu teraz robíme vo vzťahu k Venezuele, je rozhodujúce, pretože vlastne ešte celkom jasne nepokazujeme na to, že politické prenasledovanie, prepačte, prerušuje predseda, musíte jednoducho položiť otázku. Áno, tak teda otázka. Európska únia a krajiny Európskej únie, ako napríklad Belgicko, ktoré uznali politických utečencov z Venezuely, bude to viesť k tomu, že sa to bude jednoducho uznávať ako politické prenasledovanie zo strany celej Európskej únie? Ďakujem pekne. Ja si myslím, že to hlasovanie, ktoré pravdepodobne je pozitívne, bude viesť k tomu, že uznáme, že sú také situácie, proti ktorým sa musíme postaviť. Nemôže jednoducho sa postupovať voči opozícii takýmto spôsobom. To je treba jasne povedať. A chcem však zdôrazniť jeden, jednu vec. Vo Venezuele boli demokratické voľby, ale to nestačí. To nestačí preto, aby demokracia v tejto krajine bola stabilná. Demokracia nie je iba o voľbách Musí tu jednoducho byť rešpektovaný a dodržávaný právny štát. Ak sa toto nedieje, tak jednoducho musíme zakročiť. Pán Karsky. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Boli tu študenti, ktorí sa dostali do väzenia v júli teda boli uväznení, pretože sa zúčastnili na mierovom proteste. A toto je jednoducho jeden z mnohých protestov mierových, ktoré sa tu konali. Pán López samotný predložil, sa pred, jednoducho sám dostavil pred súd a poukázal na to, že systém justičný nefunguje správne vo Venezuele a jeho prípad je jednoducho jeden z mnohých prípadov vo Venezuele, kde sa voči e, politickým oponentom postupuje takýmto neľudským spôsobom. Je tu porušovanie ľudských práv a je najvyšší čas, aby sme urobili patričné kroky proti režimu pána Madura. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Charancová. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vidíme tu vážne zhoršovanie sa dodržiavania ľudských práv Nemôžeme jednoducho takto sa iba prizerať, ako sa to zhoršuje. Preto ja apelujem na radu, aby sa začali preskúmavať možnosti špecifických sankcií proti predstaviteľom Madurovej vlády. Ja som e, jednoducho e, negatívne prekvapená, ako pristupuje vláda k oponentom. A sú tu ľudia, ktorí tu mierovým spôsobom protestujú, protestujú proti vláde a takto brutálne sa proti nim zakračuje. A to systematicky. Takže ja apelujem na patričné orgány, aby prepustili všetkých politických väzňov v celej krajine, ktorí boli zadržaní zo svoj vôle režimu a nezaobchádza sa s nimi tak, ako by sa mal. Hovorím o pánovi Lópezovi a pani Mačeli. Nemôžeme tolerovať, aby sa opoziční predstavitelia, aby sa s nimi zaobchádzalo takýmto neludským spôsobom. Vo Venezuele nefunguje justícia správnym spôsobom, ktorá by vyšetrila, preskúmala podobné prípady. Ďakujem pekne, pán Chrysogonos. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V tomto roku sme videli vo Venezuele viaceré krvavé uh, potlačenia oponentov demokraticky zvolenej vlády. Vláda vo Venezuele e, musíme k nej pristupovať takým spôsobom, že e, ich požiadame, aby jednoducho e, urobili patričné opatrenia, aby si napríklad táto vláda pozrela správu z OSN a by sa neporušovali pravidlá tak, ako to vidíme. A nemali by sme sa teraz zaoberať iba demokraciou vo Venezuele. Možno by bolo dobré, ak by sme sa pozreli na demokratické procesy vo všeobecnosti aj v iných krajinách. A bolo by dobré, ak by sme neargumentovali proti voľbám v Grécku. Tiene, <clears throat> señor Chrysogonos, tiene tar... Pán Chrysogonos, máte tu modrú kartičku, chcete odpovedať? Áno, nech sa páči, tak môžete položiť otázku. Áno, je síce pravdou, že vo Venezuele opozícia postupuje násilne, ale je jednoducho nesprávne e, takýmto spôsobom riešiť túto opozičnú situáciu? Myslíte si, že postupuje vláda správnym spôsobom? Poprosím vás o odpoveď. Rečník hovorí bez mikrofónu. Teror a mučenie sú zlé vždy. Avšak máme tu správny postup proti ľuďom, ktorí urobili kriminálne skutky vo Venezuele. Gracias, señor Urtasun. Ďakujem pekne, pán Urtasun. Ja by som chcel povedať nasledovné. Čo tu vidíme? Vidíme tu zneužívanie pravidla 1.3.5. Nejde tu, tu o tú diskusiu, ktorú tu máme. Koľko už rezolúcií sme tu, koľko uznesení sme tu už mali v Európskom parlamente? Vidíme tu určité porušovania pravidiel a právneho štátu, ale jednoducho musíme postupovať tak, ako v minulosti. Jednoducho ja nesúhlasím s takýmto postupom. Podľa môjho názoru nemôžeme takto prehnane reagovať a my sa tu chceme, my tu chceme reagovať na rozprávu. My sme proti tomuto uzneseniu a budeme hlasovať proti tomuto uzneseniu. Ďakujem. Pán Urtasun, je tu modrá kartička. Chcete akceptovať otázku? Nech sa páči, pán Karsky. Padło tutaj stwierdzenie, iż e,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 Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel využiť do príležitosť na to, aby som apeloval na Obamovú vládu, aby otvorili dialog s Venezuelou, tak ako to je v prípade Kuby. Odstraňme prekážky, ktoré tu máme, alibi, e, ktoré používame proti venezuelskému režimu. A by, by sme jednoducho neišli takto proti pravej demokracii Venezuela si musí uvedomiť, že už nemôže udržať hospodársky chod takýmto spôsobom, pretože vidíme, že cena ropy celosvetovo klesá. Očakáva sa tu 60-percentná inflácia v tejto krajine tohto roku. Už si táto krajina nemôže dovoliť postupovať takýmto spôsobom a už nedostojí ani tým slubom, ktoré dala svojim voličom. Spojené štáty si musia uvedomiť, tak ako to je v prípade Kuby, že jednoducho nemôže potlačať ašpirácie ďalšieho suvereného štátu. Ďakujem pekne a všetkým pekné Vianoce a šťastný nový rok aj poslancom poslankyňam. Ďakujem pekne pán Bašír, pán Kelam. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som hlboko pohnutý, pokiaľ ide o zhoršovanie za politické situácii vo Venezuele. Táto krajina má povinnosť dodržiavať právny štát, pretože sa stala práve členom Bezpečnostnej rady OSN. Hospodárska sociálna kríza v tejto krajine je priamým výsledkom rastúcich ideologických intolerancií. Masívne protesty boli potlačené použitím sily a prípad pána Lópeza, ktorý sa dostal do väzenia a ostatní opoziční politici, ktorí boli zadržaní, je veľmi neakceptovateľné, že boli zastrelení 40 protestanti zo strany provládnych zložiek. Toto nie je právny štát. Vyjadrujeme našu solidaritu s ľuďmi, ktorí sa snažia prinavrátiť Venezuelu na cestu demokracie a rizikujú, riskujú pritom svoj život. Apelujeme na pani Mogherini, aby ona sa zasadila o prepustenie politických väzňov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán López Aguilar. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Áno, boli tu určité problémy, pokiaľ ide o prípravu tohto uznesenia. Niektoré sú možno prostrannícke, ale treba povedať, že všetky strany musia viesť politický dialog, takže toto násilie musí prestať. Musíme tu mať dialog, ktorý bude viesť k mieru a ktorý umožní, aby sme jednoducho takéto prípady, kde sa politickí opoziční predstavitelia dostávajú do väzenia, musíme sa proti tomu postaviť. Leopoldo López, ako som povedal, už je 10 mesiacov vo väzení a to je e, svojvoľné zadržiavanie tohto človeka. Na to poukázala aj Rada OSN, ktorá tu je proti mučeniu, aj ostatné sekcie OSN. Takže jednoducho nevyhnutné, aby sme nezneužívali justičné systémy v takýchto podobách. To sa musí jednoducho zmeniť. A tento prípad je a, absolútne svojvoľný zo strany provládnych zložiek. Musíme si uvedomiť, že e, vo Venezuele je konflikt a, a je tu určitý stred socializmu a kapitalizmu, ale o to tu teraz nejde. Tu. Ide tu predovšetkým o prenasledovanie opozície a tých, ktorí sa chcú obetovať, aby jednoducho zabránili takýmto problémom. Ďakujem, pán Belder. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Áno, v jednej vete sa dá povedať veľa. A ako, som už, ako tu už odznelo, zaznejú tu ešte viaceré hlasy, kde sa poukáže na to, že podporujeme, ak nebudeme reagovať, e, beztrestnosť páchateľov. Opozícia sa musí postaviť v každej krajine, ak e, vedenie krajiny ide proti demokratickým princípom. Ale v prípade Madurovho režimu to nie je možné. Judská židovská spoločnosť e, v tejto krajine, to je takisto cieľ, proti ktorej sa postupuje. E, prevláda v krajine antisemitizmus. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Weber. V súčasnosti vo Venezuele sú politickí predstavitelia opozície vo väzení. Máme tu iba, hovoríme tu o v tých najvypuklejších prípadoch, ale takisto 130 mladých ľudí z opozície sú vo vezení a sú to ďalšie prípady, ktoré sa prešetrujú. A to všetko iba za to, že sa snažia protestovať proti vláde, ktorá jednoducho dostala krajinu na pokraj priepasti. Prezident Maduro a jeho vláda musia konečne pochopiť, že demokracii jednoducho s oponentami zachádzame férovým spôsobom, nedáme ich do vezenia a nekončíme ich politickú kariéru takýmto spôsobom, alebo dokonca ich životy predstaviteľa OSN apelovali už, aby, boli, aby bola opozícia prepustená. Poukázali na to viaceré organizácie aj v Spojených štátoch amerických. Teraz apeluje na to Európsky parlament. Nemôžeme byť predsa my tou konšpiráciou proti tejto krajine, keď nás je toľko. Práve naopak, my chceme demokratickú cestu pre Venezuelu a chceme, aby ľudia tu žili v bezpečí a prosperite. Ďakujem pekne pani Zuber. Ďakujem veľmi pekne. Ničenie verejného majetku, podpalačstvo a iné formy útokov na napríklad na škôlky. Napríklad v jednom predškolnom zariadení došlo k úmrtiu malého dieťaťa, pretože táto školka bola podpálená. To sú závažné zločiny a v každej krajine tí, ktorí by organizovali takéto, takéto trestné činy, by jednoducho boli odsúdení a potrestaní a to by tu nikto nepotrest, nepotrestal. A zdá sa, že zabúdame tu v parlamente na to, že sa tu postupuje takýmto spôsobom. Zdá sa, že obete už nie sú obete, ako keby jednoducho už nemuseli zodpovedať sa za činy, ktoré spáchali. Momentálne tu máme 34 zadržiavaných osôb, ktoré sú obvinené zo závažných trestných činov. Sú tu aj ďalšie osoby, ktoré jednoducho sú vo väzení, pretože zneužívali svoje postavenie. Ja si myslím, že by, bylo, že by bolo vhodné, ak by sa tu postupovalo aj v prípade Venezuele tak ako v ostatných krajinách a nie je dobré, aby sme tu upadli do nejakých neokoloniálnych vzorov. Opozícia vo Venezuele je širšia než to, o čom hovoríme. Ďakujem, teraz zostávame do spontánnej rozpravy. Zdá sa, že máme veľa prihlásených oslovo, takže nebudeme môcť všetko vyriešiť. To je prirodzené, pretože takýmto spôsobom by sme jednoducho nemohli uh, sa venovať ostatným bodom programy, takže každý z predstaviteľov politických skupín dostane možnosť vyjadriť sa a potom dostanú slovo ostatní. Takže teraz zostane slovo pán z nich sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Venezuela e, sa nachádza v stave e, veľkej núdze. Madura má takú istú, e, taký istý prístup ako jeho, predchádzajú, ako jeho predchodca, potiera ľudské práva, potlača opozíciu, tlač venezuelský e, e, ľud. E, na ní sa zvyšuje tiež nátlak, zvyšuje sa miera chudoby, pod ktorou trpí veľa ľudí v, vo väzení. Komunikačné prostriedky sa potláčajú. Ľudia sa v tejto krajine prenasledujú a Všetko je to v dôsledku vládnej politiky. Mali by sme požadovať od eh, venezuelskej vlády, aby sa konečne skončila táto vlna represí a musí sa skončiť eh, tento, táto nočná mora eh, čavistická vo Venezuele a EPP pracuje za tento cieľ. Čavistická vláda Eh, v tejto krajine eh, proti nej treba bojovať. Sú to naozaj eh, len zbabelci. Ďakujem za slovo. Venezuela patrí ku krajinám, ktorá na medzinárodnej úrovni má podporovať dodržiavanie ľudských práv, demokratické princípy E, mali by sme sa aj, aj ako Európska únia snažiť udržiavanie ľudských práv nielen e, vo vonkajšom svete, ale aj v našom aj vo vnútri EÚ e neustále sa vo Venezuele porušujú ľudské práva, takže sme za prijatie tohto uznesenia. Myslíme si, že by sme mali teda vysielať posolstvo do sveta, posolstvo dodržiavania ľudských práv sme proti e, svojvoľnému odsudzovaniu e, príslušníkov opozície vo Venezuele Myslíme si, že Venezuela musí urobiť dôležité kroky eh, vpred, aby zabezpečila slobodu eh, eh, vyjadrovania sa aj slobodu tlače. Toto by sa mali zasadzovať všetky inštitúcie EÚ. Súhlasím s autormi uznesenia, kde sa vraví, že vysoká zástupkynia by v tejto súvislosti mala zohrávať dôležitejšiu, viditeľnejšiu úlohu. Ďakujem. Uh, uh, uh, Ďakujem veľmi pekne. Dúfal som, že sa bude môcť vyjadriť k prípadu Maria Machado, ale teraz by som niečo chcel povedať ke delegácii Mercosuru, kde bolo povedané, že Mari López bola vlastne vinná z e, celého radu e, obvinení a potom e, zaznelo, že teda sa bude súdiť. Takže slova režimu sú naozaj absurdné. Sám, sám týmito vyjadreniami sa vlastne prejavil, ako postupuje. Je to naozaj zle ochudobňuje svoj vlastný ľud No a potom e, k tomu, e, e, k tým smiešným vyjadreniam lavice, extrémnej lavice tu v parlamente, to naozaj sú veľmi hanebné vyjadrenia. Quero expressar a eh, minha solidariedade e apreço ao povo da Venezuela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 en nombre del consejo toma la palabra el señor della vedova. Eh, ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Európa je historicky silne spätá s Venezuelou podporovala, e, podporuje in, integráciu Venezuely e, v Latinskej Amerike za účelom e, podpory prosperity Venezuely aj celého regiónu. E, treba e, bojovať za uvoľnenie e, hlbokej polarizovanosti venezuelskej spoločnosti. Rok 2014 bol turbulentným rokom, ktorý viedol k mnohým demonstráciám zastancov aj protivníkov vlády. Európska únia sa venovala vo viacerých vyhláseniach polarizácii tejto politickej situácie a incidentom, ktoré počas e, demonstrácií sa odohrali. E, apelovali sme na vládu, aby zaobchádzala inak so zástupcami študentov aj opozície, aby e, spolupracovali navzájom a našli konsenzuálne riešenie. Všetky časy sme vyzvali, aby vstúpili do politického dialógu a odsudili sme násilie Vyvoláva obavy situácia, že zatiaľ e, sa nečrtá tak dôležitý zmier v tejto spoločnosti, ktorý by bol dôležitý aj pre budúcnosť. Európska únia e, vyjadrila e, prezidentovi Madurovi za jeho Eh, zasadzovanie sa eh, za pozitívnu eh, situáciu v spoločnosti pochvalu, ale zatiaľ aktuálna situácia ukazuje, že sa toto vôbec nevydarilo. Situácia je tam komplexná, vláda má za ňu dôležitú zodpovednosť a takisto aj opozičné strany. Je potrebné, aby obe strany hľadali spolu riešenie. Iba inkluzívne riešenie môže byť skutočným trvalým riešením je e, potrebné, aby vláda e, viedla krajinu k jednote a ku kompromisnému riešeniu. Vo Venezuel, Venezuela bojuje nielen s politickými problémami, ale aj s vážnymi ekonomickými, bezpečnostnými a spoločenskými e, problémami. Je tam čoraz väčší nedostatok základných komodít, zvyšuje sa kriminalita, znižuje bezpečnosť Drastický e, pád e, cien ropy ešte ďalej zhoršuje situáciu a to zhoršuje schopnosť Venezuely dosiahnuť e, svoje ciele, ktoré stanovila do roku 2015. Prednedávnom prezident Maduro oznámil veľké škrty vo verejných výdavkoch a opatrenia proti hospodárskej kríze. Prednedávnom generálny tajomník e, e, Samper e, spomenul tiež vážnu situáciu vo Venezuele. Situácia pripomína situáciu protest, lídrov protestu aj všetkých zástupcov opozície Um, ktorí sú zadržiavaní. Mali by sme uh, zabezpečiť, aby sa teda, uh, keď sú obvinení, aby sa rýchlo doš, uh, dospelo k procesom s nimi, ktoré by mali byť transparentné a nestranné, aby neboli zadržiavaní bez odsudenia. A situácia napríklad Leopolda Lópeza a štyroch e, e, študentov, ktorí boli spolu s ním zatknutí, by sa mala e, komšte vyriešiť. My sa snažíme o dobré vzťahy, regionálne a bilaterálne s Venezuelou. Cítime s Venezuelou naozaj priateľstvo a preto hovoríme, opakujeme, že iba inkluzívny dialog môže zlepšiť eh, situáciu vo Venezuele. Dialog, ktorý by rešpektoval dodržiavanie ľudských eh, práv. Je to jediná cesta, ako zabezpečiť eh, zmier všetkých častí politického spektra v tejto krajine. Ďakujem. Ďakujem a vyjadrujem.